bolo prerušené 13. septembra. Zápisnica a prijaté dokumenty z tohto zasadnutia sú k dispozícii. Sú nejaké námietky k tejto zápisnici? Nie je tomu tak. Herr Barry Madlener. Pán Barry Madlener mi oznámil odstúpenie svojho mandátu s účinkom od 20. septembra roku 2000.